Samo kolegovia, pán Stanislav Polčák mi postúpil požiadavku o ochranu privilegia imunity v rámci administratívneho procesu, ktorý sa začal proti nemu v dopravnom oddelení Mestskej rady Jihlava. V zmysle rokovacieho poriadku táto požiadavka je zaslaná výboru Jury, ktorý je kompetentný v tejto oblasti.